Bonjour, euh, merci d'être là. On va donc... Dobrý deň, ďakujem za to, že ste prišli. Začneme eh, naše zasadnutie a chcem povedať, že eh, táto medziparlamentná schodza, ktorá sa konala včera a dnes, dokazuje, že európsky poslanci aj poslanci národných parlamentov eh, venujú veľký záujem o reforme tejto legislatívy ochrany údajov. Táto legislatíva sa, sa týka všetkých občanov a dotkne sa každodenného života každého z nás. Takže musíme e, venovať veľkú pozornosť tomuto aspektu a zabezpečiť v tomto kontexte účinnú ochranu základných práv, e, pričom budeme rešpektovať súkromný život a zároveň budeme ochraňovať údaje. Nemôžeme však e, zabúdať na to, že táto legislatíva sa vzťahuje na všetky ekonomické sektory a neobmedzuje sa na digitálny svet, ale týka sa aj toho, čo sa nachádza mimo internetu. Takže e, pôvodca legislatívy tí, ktorí vytvárajú legislatívu, budú musieť zaručiť právo na súkromný život eh, európskych občanov bez toho, aby eh, disproporčne postihli tie podniky, ktoré sú vektorom ekonomického rastu a ktoré zabezpečujú pracovné miesta a ktoré potrebujeme práve v týchto časoch krízy. Legislatívny balík Európskej komisie prináša ozajstný pokrok pri posilňovaní ochrany osôb. Ale tieto nové práva budú mať reálny dopad iba vtedy, ak budú účinne zavadzené do praxe Potrebujeme národné kompetentné orgány, ktoré sú naozaj nezávislé a ktoré majú dostatočné zdroje, aby vedeli realizovať úlohy. Pričom vieme, že to tak vo všetkých členských štátoch nie je. A preto by som chcela pripomenúť článok 8 Charty základných práv EÚ, kde sa spomína tento princíp a potvrdzuje sa, že dodržiavanie pravidiel podlieha nezávislému orgánu. Potrebujeme dobré vládnutie na úrovni EÚ, ktoré by zabezpečilo dobrú spoluprácu medzi um, kontrolnými národnými orgánmi a ktoré budú konzistentne aplikovať jednotlivé ustanovenia. No a nakoniec potrebujeme aj sankcie v prípade prestúpenia týchto pravidiel, ale opakujem, že tieto sankcie musia byť, e, musia proporčne zodpovedať e, tomu priestupku, e, škodám a e, nedostatkom v aplikácii. Čiže e, panel číslo 5, blok číslo 5 začne dnes ráno a bez e, ďalšieho otáľania by som vám predstavila našich rečníkov. Chcem im povedať, že každý z nich má 10 minút na svoj prejav. A potom dáme slovo publiku. Tí, ktorí e, budú chcieť položiť otázku, majú na to dve minúty a do toho zarátame aj predstavenie, pretože potom chceme ešte diskutovať, aby sme sa zmestili do nášho časového harmonogramu. Takže na, po mojej pravici sedí pán Peter Eriksson, ktorý je predseda výboru pre ústavu švedského parlamentu. Ďalej pán Peter Hastings, ktorý je Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov. A po mojej lavici sedí pán e, Jakob Konstan, je predsedom pracovnej skupiny zriadenej podľa článku 29. No a nakoniec e, pán Mario Oetheimer, ktorý je členom agentúry Európskej únie pre základné práva. Takže teraz by som dala slovo pánovi Eriksonovi. Thank you very much. Ďakujem. Pokúsim sa hovoriť po anglicky. Ja zastupujem švédsky par- parlament a stáleho výboru pre ústavné záležitosti. Švédsky parlament je presvedčený o tom, že účinná ochrana údajov eh, je závislá od toho, že bude prijatá príslušná legislatíva na európskej úrovni. Švedský parlament je toho názoru, že najlepším, najúčinnejším spôsobom, a, ako zabezpečiť ochranu údajov prostredníctvom európskej legislatívy, je prepracovať smernice e, prepracovať smernicu a nie tak uberať sa cestou nariadenia. Avšak pokiaľ e, bude väčšinová podpora smerom k nariadeniu, treba to dobre E, premyslieť a zakotviť tam e, akýsi prísnejší systém kontrol dodržiavania e, všetkých kritérií ochrany dát. Keďže zastupujem ústavoprávny výbor švedského parlamentu, tak z hľadiska našej ústavy môžem konštatovať, že zatiaľ ten mechanizmus ochrany e, dát dodržiaval zásady e, slobody prejavu a, e, a, a teda aj novinárskej slobody a otvorenosti a sprístupnenia dokumentov. Musíme si však uvedomiť, že zrejme v článku 80, pokiaľ by sme vychádzali zo súčasnej kompozície eh, legislatívneho aktu, by sme to mali ošetriť. Ďalej si treba uvedomiť, že príliš ďaleko zachádzajúca harmonizácia môže byť dokonca kontraproduktívna v tom zmysle, že oslabí mieru ochrany údajov. Vysvetlím e, dôvody, ktoré nás vedú k takému názoru. Keď všetky dáta sú si postavené na roveň, tak potom e, uniká možnosť alebo sa znižuje možnosť klásť väčší dôraz alebo byť prísnejší na tie najdôležitejšie dáta. Zdá sa, že komisia presadzuje skôr kvantitatívny prístup namiesto kvalitatívneho prístupu. Malé firmy majú iné systémy ochrany dát v porovnaní s veľkými e, firmami. E, veľké firmy na 250 zamestnancov majú zväčša oveľa prísnejšie pravidlá v tejto oblasti. Podľa nás také terpie uh, by uh, mali podliehať iným mechanizmom ochrany, než uh, tie veľmi dôležité, alebo dáta v určitom režime utajenia. Musíme si uvedomiť, že rôzne druhy dát vyžadujú rôzne stupne ochrany my si myslíme, že je potreba zjednodušen, mať zjednodu, zjednodušené pravidlá, ktoré sa dajú e, používať e, každý deň a budú sa vzťahovať na tie menej citlivé dáta. Preto presadzujeme cestu prepracovanej smernice švedský parlament e, presadzuje zásadu, že využívanie osobných dát je, e, je otvorené, voľné za podmienky, že sa nezasahuje do integrity človeka a treba si uvedomiť, že nariadenie by zrejme poviedlo k väčšej byrokracii, k detailnejším pravidlám, čo vyvolá navýšenie nákladov v firemnom sektore alebo aj v inštitúciálnom sektore, e, predovšetkým v tom prípade, kde sa zaoberajú dátami menej citlivými. Takzvané jednokontaktné miesto má svoje plusy aj mínusy. Komisia e, presadzuje E, delegované akty e, v, v príliš širokom spektre oblasti. A to je podľa nás veľké riziko, pretože komisia sa týmto e, uberá cestou akéhosi legislatívneho orgánu a rozhodne tento účel nesleduje Európska zmluva o fungovaní EÚ. Ďalej, ak hovoríme o nariadení, veľmi ťažko odhadnúť, ako sa bude vyvíjať do budúcnosti. Myslíme si, že tu vzniká rozpor s princípom subsidiarity. Počet delegovaných aktov je príliš veľký. No a národné orgány v praxi prídu o čas svojej nezávislosti e, vzhľadom na to, že budú musieť konať na pokyn európskych orgánov, medzi iným komisie. Musím poukázať na to, že toto by mohlo vyvolať ústavoprávny problém e, nielen vo Švedsku, ale aj inde. Zhrniem e, stanovisko komisiou navrhované nariadenie je príliš byrokratické, príliš detailne rozpracované, pôjde povedie to k neefektívnosti a vyvolá e, nepotrebné náklady. Ale čo je najdôležitejšie, vôbec nezabezpečí mm, relevantnú mieru ochrany dát tam, kde je to potrebné. Komisia e, vlastne takto e, ako si upúšťa od jedinečnej možnosti zefektívniť tento proces určite bude veľmi ťažké eh, získať si žiaducu mieru akceptácie takéhoto nariadenia, aj keď všetci volajú po eh, zlepšení ochrany osobných dát. Ak dovolíte, nie, niekoľko slov k k inšpekcii v tejto oblasti. U nás vo e, Švédsku e, ten splnomocnenec pre ochranu dát má, je pomerne dobre vybavený zdrojmi. Budúci rok e, bude jeho rozpočet 5, milión, 5 miliónov švédskych korún, ale vieme, že nároky kladené na jeho prácu budú zvýšené, ale veríme, že ten rozpočet bude stačiť. Ďakujem, pán Erikson. Dávam slovo pánu Jastinsovi. Ďakujem. Pani, pani predsednička, najprv by som eh, povedal, že že materiál, ktorý navrhuje komisia, predstavuje veľký krok vpred z hľadiska ochrany údajov v Európe. Je to potrebný a vítaný krok vpred. Ale okrem toho obsahuje aj celý rad slabých miest tento balík vlastne nie je až taký komplexný, ako by mal byť, alebo ako bol, mohol byť. A pokiaľ ide o presadzovanie práva, z hľadiska smernice neposkytuje dostatočnú úroveň ochrany. Sú tu aj ďalšie otázky, ktoré treba ešte objasniť a doladiť. Takže 7. marca som vlastne už tohto roku uh, hovoril o tomto uh, v správe Európskeho odhozeného úradníka pre ochranu údajov. Takže uh, aj včera viacerí činníci na tomto podujatí sa o danom dokumente zmienili. Čiže to sa správa zameriava na zabezpečenie ozaj kvalitné a dôsledné implementácie ochrany dát, ale aj povinností, ktoré s tým súvisia. To znamená, že príslušné subjekty majú mať viac právomoci, aby mohli v praxi vykonávať tieto svoje povinnosti a tí, ktorí kontrolujú, spravujú a dozorujú e, údaje, aby mali pritvorené náležité podmienky v praxi. Takže máme byť konzistentnejší celkovo v Európe oproti tomu, ako to je v súčasnosti. To znamená, že treba prijať príslušné opatrenia pre dohľad a presadzovanie, ale v tomto kontexte aj príslušné orgány, ktoré sú zodpovedné za ochranu údajov, majú svoje právomoci. Dovolte 7 bodov k tomuto. V prvom rade výrazne podporujem tie ustanovenia, ktoré sa týkajú nezávislosti, právomoci a adekvátnych zdrojov alebo prostriedkov pre orgány zodpovedné za ochranu údajov. Toto sú základné prvky, ktoré musia byť zachované a nakoniec v charte je to uvedené a súdny dvor to vlastne aj jednoznačne vyjadril v jednom zo svojich verdiktov. Spôsob, akým sa menujú pr- pracovníci DPA, teda orgánov na ochranu dát. Toto podľa mňa e, by sa malo realizovať systematickým zainteresovaním národného parlamentu každej krajiny, ktorá menuje svojho člena. Pokiaľ ide o tie adekvátne prostriedky, je tu potreba poskytnúť objektívnejšie kritéria, aby sa zabezpečilo, že naozaj budú k dispozícii adekvátne prostriedky, pretože ináč je tu riziko, že v praxi nebude dosť tých prostriedkov. Komisia momentálne skúma detaily, bol rozdaný dotazník, ale bude treba vytvoriť mechanizmus, ktorý umožní zapracovať do tohoto systému objektivitu. Ďalej, z hľadiska sankcií tiež potrebujeme viac flexibility, aj pokiaľ sú uplatnené nejaké administratívne sankcie. Napríklad aj tie E, sankcie majú byť primerané a aj iné právomoci sa majú efektívne využívať. Možno nie sú explicitne viedrania, ale explicitne sú tam napríklad niektoré opravné prostriedky, ktoré by sa mali využívať. Napríklad by sa mala budovať stratégia presadzovania zákona a v podstate tam majú jednotlivé tieto aspekty fungovať ruka v ruke a príslušné právomoci sa majú využívať adekvátne a potom aj správna rada pre, Európska správna rada pre ochranu údajov v tomto aspekte zohľadne, teda zohrá veľmi významnú úlohu. Samozrejme sú tu ešte určité nejasnosti, pokiaľ ide o zadefinovanie toho hlavného elementu. Teraz, keď sa povie controllers, to nie je to isté ako nadnárodná spoločnosť. Ale to nemusí byť ten najvýraznejší subjekt eh, v danej oblasti. Takže keď je to, čo nazývame lead authority, ten hlavný orgán, chcem ti povedať, že to nie je exkluzívna právomoc, ale ide tu o spoluprácu s inými orgánmi, ktoré vykonávajú dohľad. A v texte je to vyjadrené e, ako bez toho, aby bola dotknutá kapitola 7. Ale v podstate tu ide o niečo základnejšie, pretože tá, ten orgán, ktorý sa povedalo, že bude vedieť, tým, ktorý vedie, nakoniec sa ukáže, že nemá dosť právomocí. A potom e, ide o to, do akej miery môže vykonávať dozor, dohľad, inšpekcie a aj presadzovanie práva. Asi by bolo lepšie, keby sa ten pojem lead authority, ten vedúci orgán, preniesol do oblasti kompetencií. Ďalej, aspekty štruktúry. Tu chcem objasniť niektoré veci, ktoré by možno bolo treba upraviť aj z hľadiska spolupráce a mechanizmus konsistentnosti. Toto tiež treba objasniť. Treba objasniť podmienky, ktoré vlastne spustia takýto mechanizmus konzistentnosti, dôslednosti. Hej? Keď treba prezentovať e, v rámci toho mechanizmu niektoré prvky. Keď sa pozrieme na dôsledky, je tu reálne riziko, že tento mechanizmus bude preťažovaný. Možno tu je aj riziko, že to budú aj prípady A, ale aj prípady B a C a potom sa obávam, že môže nastať troška aj byrokracia. Potrebujeme viac flexibility a reálne lehoty aj pre e DPB. Podľa súčasného znenia je to jeden mesiac nejak nechcem komentovať tie závery, ani tie najlepšie. Povedzme, za mesiac to zvládnuť je niekedy problém. Takže ale tam by mala byť vyššia miera flexibility. Takže toto je dôležité z hľadiska úspešnosti. A nakoniec, včera sa tu spomínal zo strany komisie, že treba objasniť úlohu komisie a jej právomoci. Úloha komisie je dôležitá, ale mala by sa obmedziť buď na to, že sa vlastne e, zameria na akcii, aktivity a právomoci EDPB, alebo na to, že bude vlastne mať právomoci predkladať stanoviská. Ide o to, aby komisia vlastne v jednotlivých prípadoch mohla e, vlastne prehlasovať to, čo už bolo rozhodnuté. Nejaké rozhodnutia prijaté, to, to je dosť nešťastné, pokiaľ by dochádzalo vlastne k takémuto porušovaniu zásad nezávislosti, ako vlastne súdny dvor vlastne rozhodol aj v prípade Nemecka, že by tam nemal byť nejaký vonkajší vplyv. Takže keď hovoríme o komisii, tak e, samozrejme jej úloha je daná aj v rámci Lisabonskej zmluvy. Ide o to, aby nedochádzalo v rámci procesu eh, k nejakému porušovaniu. Takže môžu vzniknúť prípady, kde práve súdny dvor by mal byť zaangažovaný, či už ide o porušenie postupov, keď sa niečo neudeje tak, ako má, alebo keď sa žiadajú nejaké eh, dočasné opatrenia, napríklad žiadosť o pozastavenie. Napríklad včera pani Redingová hovorila o veľmi zrejných prípadoch, kedy došlo k porušeniu európskeho práva. Dovolte mi ešte uvidieť, uviesť argumentáciu národných vlád. Napríklad aj to, čo nemecká vláda hovorila a súd to neprijal a veľmi dobré dôvody na to mal. Ja by som konal podobne. Potom je tu návrh, aby sa sekretariát EDPB aby dostal teda príslušné právomoci aj z hľadiska finančných a ľudských zdrojov. Samozrejme, ja by som to podporil. Hodnotenie zatiaľ je ale dosť obmedzené a toto tiež treba znova zvážiť. Toto je veľmi dôležitý aspekt legislatívy a treba zaistiť, aby sme dosiahli úspech. Zatiaľ sa hovorí o delegovaných aktoch, ale v podstate toto nechám ako priestor pre vyjadrenie Jakobova, Jakobovi Konstantovi, ktorý podľa článku 29 sa k tomu vie širšie vyjadriť a ja sa k tomu môžem vrátiť neskôr. Zatiaľ ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujeme pánovi Hastingsovi. Takže nech sa páči, môžeme ísť hneď ďalej. Pán Konstant má slovo. Ďakujem za slovo. Rád by som hovoril o svojom materinskom jazyku, ak sa dá. A to je ten luxus, ktorý by som chcel využiť. Takže ja by som nadviazal na ten bod, ktorý práve spomínal pán Peter Hastings. Čiže rád by som sa vyjadril k stanoviskám komisie. My e, sme naše stanovisko e, dali k dispozícii. A vypracovali sme taký dokument, ktorý vlastne e, bol rozdaný aj v sále. Tieto body nie sú na programe dňa, ale rád by som apeloval na vás, aby e, ste sa zamysleli nad dvomi hlavnými prvkami. Čiže definícia osobných údajov, o tom sme hovorili aj včera, a potom potreba explicitného súhlasu. My sme tieto dva veci, dve veci dali do nášho stanoviska, pretože v diskusii v parlamente aj s komisiou, e, často počujeme, že tieto, e, o týchto dvoch veciach sa bude ešte rokovať. Teraz sa vráťme k téme dnešného zasadnutia. Um, Rád by som pripomenul Európskemu parlamentu, že toto by mala byť e, celostná legislatíva, ktorá vlastne v sebe bude zahraniať e, veľa vecí. My žiadame parlament, aby e, sa zaoberal obidvoma bodmi komplexne. Čiže aby sa na to pozrel ako na celok. A dôležité je, že tieto dva nástroje budú mať rovnaké práva. Čo sa týka jednotlivých bodov a sankcií, čiže z hľadiska ochrany súkromia tie sankcie sú potrebné. V súkromnom sektore vlastne tie sankcie majú hodnotu zlata, ako bolo povedané včera. Napri- pozrite sa napríklad na hodnotu Facebooku a veľmi často v členských štátoch e, takéto spoločnosti zaberajú veľké podiely na trhu a dokonca dá hovoriť aj o monopolnej pozícii. A nechápeme, prečo by sankcie by mali byť iné, ako sú v práve ohľadom hospodárskej súťaže, najmä keď sa pozrieme na existujúcu realitu. Keď sa pozrieme na koherentný mechanizmus, ako už hovoril Peter Hastings, by som chcel spomenúť dve veci. Poprvé, súčasnosti jednotlivé názory sa veľmi líšia a dúfame, že v blízkej budúcnosti e, sa nakoniec dostaneme k nejakému stanovisku. Máme jednomyselné stanovisko ohľadom ustanovení, e, ktoré zaručujú, že komisia môže zasiahnuť ak nesúhlasí s, so stanoviskom alebo s názorom rady, rady pre ochranu súkromných údajov. Nemôžeme e, toto prijať. Čo sa týka efektívnej ochrany osobných údajov, vidíme, že v súčasnosti e, ten mechanizmus dobre nefunguje a keď budeme mať e, tento koherentný mechanizmus, tak je tu riziko, že sa skutočnosť, táto situácia ešte zhorší. E, v súkromnom sektore má ochrana údajov obrovskú dôležitosť. A musím pripomenúť, že Naším cieľom je harmonizovať e, tieto pravidlá a ide o to, aby sme mali e, koherentný mechanizmus alebo mechanizmus konzistencie, ktorý bude aplikovaný v praxi a e, na ktorom sa budú podielať všetky kontrolné úrady. Ale potom treba ešte popísať aj ten rozpočtový rámec, ktorý je potrebný. Uh, my sme v našom texte navrhli štyri princípy, čiže minimálny príjem a potom hrubý národný produkt a počet podnikov. Teda počet usadených podnikov. A ak je tu chýbajúce prepojenie v rozpočte medzi eh, týmito princípmi, tak potom to vlastne e, ohrozí fungovanie tých orgánov, kontrolovaných, teda kontrolných orgánov. Čo sa týka delegovaných aktov, Pokúsili sme sa um, stanoviť kritéria, na základe ktorých všetky delegované akty um, budú skúmané a to v súvislosti s nariadením.